bude odovzdaná na schválenie pri začiatku ďalšej plenárnej schôdze. Ak nie sú žiadne námietky, uznesenia, ktoré boli prijaté na dnešnej plenárnej schôdzi, postúpime hneď adresátom. Schôdza Európskeho parlamentu je týmto odročená.